Dear colleagues, I guess uh, we... Kolegyne, kolegovia, myslím, že môžeme začať. Bod číslo 1. Prijatie programu. Máte nejaké návrhy na zmenu programu? Zdá sa, že nie. Takže program je týmto prijatý. Oznámenia predsedu. Ja nemám žiadne oznámenia to je odbavené. Takže bod číslo 3. Rád by som privítal pani Vicky Ford, predsedničku výboru IMCO, členovia, členov výboru IMCO by som tiež rád privítal a rovnako členov výboru JURY. Dnes sme sa tu zišli, aby sme si vypočuli návrh komisie, návrh smernice o niektorých aspektoch týkajúcich sa zmluv pre dodávanie digitálneho obsahu a hodnotenie dopadov v rovnakej téme. To je prvá časť, no a druhej časti bude predsedať výhradne pani Ford. No a pani Ford teraz dostane aj slovo. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem všetkým, ktorí nás sledujú online je to vynikajúce zúčastniť sa spoločného zasadnutia s iným výborom v, jedným, v jednej z kľúčových oblastí digitálneho jednotného trhu. Takže ďakujem pekne Pavel a výboru Júri za spoluprácu. My budeme spolupredsedať prvej e, polovici, pretože táto téma je v spoločnej kompetencii, spoločnou zodpovednosťou. Je to novinka, ale uh, už máme dobrú skúsenosť, takže dúfam, že to bude dobre fungovať aj v legislatívnom procese. Kľúčové, kľúčovou záležitosťou je eh, prepojiť eh, poslancov z výborov, tak aby sme priniesli najlepšie výsledky občanom Európy. Takže vítam všetkých, ktorí sa nás sledujú online. Dokumenty sú dostupné pomocou aplikácie e-meeting. A keď eh, nemáte skúsenosti s, s jej s jej použitím, tak predmiestnosťou je kód, ktorý môžete načítať si svojim mobilným zariadením a tým získate všetky dokumenty a podklady. Dobre, ďakujem pekne. A teraz s dovolením pani Vicky Ford dostane slovo pán Dirk Stadmajer, vedúci oddelenia pre zmluvné právo na Európskej komisie. Takže ak to bude možné, dostávate slovo na 10 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, budem sa snažiť povedať toto čo najstručnejšie. Najskôr by som rád poďakoval za pozvanie a za spoločné zasadnutie oboch výborov. Ja ďakujem za a, stretnutie oboch výborov, pretože sú tu skúsenosti, bohaté skúsenosti oboch výborov, čo bude pre všetkých len prospešné No už holandské predsedníctvo v rade tiež pripisuje veľkú prioritu tejto záležitosti, rokovania dobre postupujú. A teraz sa tešíme na spoluprácu s oboma výbormi. No a čo sa týka prezentácie návrhu, rád by som najskôr povedal, že toto je návrh a je to vec v rámci e, stratégie jednotného digitálneho trhu a tá sa zameriava na identifikáciu hlavných prekážok a bariér digitálneho jednotného trhu holistickým spôsobom. A čo je teda e, politické zdôvodnenie e, tohto návrhu. My myslíme, že keď porovnáme rast elektronického obchodu, tak zaostávame za USA takmer len tretina spotrebiteľov nakupuje cezhranične v porovnaní s tými, ktorí nakupujú domáci, na domácom trhu a len tretina predajcov predáva cezhranične v porovnaní s domácimi predávajúcimi. A to vysvetľuje ten rozdiel v cezhraničnej, cezhraničnom elektronickom obchode a na to zástavne za USA neboli by to tie domáce, tá domáca domáci podiel, ale cezhraničný. Takže komisia má dva ciele s týmto návrhom. Poprvé, chceme e, schopnejšie európske podniky, ktoré nie len môžu predávať alebo dokážu predávať doma, ale na celom jednotnom digitálnom trhu a tým môžu zväčšiť svoj trh a zvýšiť konkurencieschopnosti, e, konkurencieschopnosť v Európe, ale aj mimo Európy. Chceme zvýšiť dôveru spotrebiteľov vytvorením Eh, štandardov EÚ, veľmi vysoké ochrany spotrebiteľov na cezhraničné nákupy. Eh, pri príprave našej dopadovej štúdie sme sa zaoberali právnou situáciou a hospodárskou situáciou. S ohľadom na právnu situáciu, eh, čo sme zistili, je, že Mhm, takmer neexistuje špecifická legislatíva na úrovni EÚ a v členských štátoch situácia je čiastočne veľmi heterogénna, pretože sa uplatňujú všeobecné zmluvné zákony, no a podmienky zmluv sú veľmi iné, alebo klasifikácie. Niektoré sú predajné zmluvy, niektoré zmluvy o prenajme, a niektoré a sú všeobecné a zahrňajú všetko. No a z toho vyplývajú potom rôzne opravné nástroje, opravné nástroje, tak čo sa týka rozdielu, ale rozdielne, čo sa týka povahy. Niektoré sú potrebné, teda povinné, niektoré nie. A ďalej je tu doplnenie a nový trend v niektorých členských štátoch, ale vieme z bilaterálnych diskusí, že viaceré členské štáty rozmýšľajú nad rovnakou vecou a to je a, legislatíva špecificky k digitálnym obsahom. My sme sa zaoberali zákonom, ktoré existujú alebo sú v procese a, alebo v legislatívnom procese a samozrejme sú rozdielne, rozdielne z hľadiska pôsobnosti a z hľadiska obsahu, ale majú jednu vec spoločnú, všetky sú povinné. A preto nám bolo povedané obchodnými asociáciami, povedali, že komisia niečo musíte urobiť ešte predtým, než bude mať 28 rôznych povinných eh, systémov, zákonov, a my nebudeme môcť eh, ďalej riešiť alebo predávať naše produkty na celom jednotnom vnútornom trhu. Keď sa špecifickejšie pozrieme na problémy spotrebiteľov a podnikov poprvé, ja som povedal, že rôzne zákony zvyšujú náklady pre podniky, ale aj spotrebitelia majú problémy. Poprvé, trh. Trh je veľmi dôležitý. Máme 70 miliónov spotrebiteľov, ktorí použili len 4 hlavné kategórie Obsahuje to hudba, hry, cloud, a ukladanie, no a milióny majú problémy vo svojich skúsenostiach. To znamená, že jeden z troch spotrebiteľov zažil problémy uh, s digitálnym obsahom. Samozrejme, môže to byť rôzne problémy, ale veľmi často uh, sa objavili problémy konformity, ako nízka kvalita, e, nemožnosť prístupu, e, nesprávny obsah a tak ďalej. Ale 10% zo 70 miliónov e, spotrebiteľov dostalo nejakú náhradu. No a to znamená, že je tu dosť veľké, alebo že sa spôsobujú dosť veľké škody finančné a nefinančné. A je tu ďalšia vec, o ktorej by som rád povedal niečo, o tom sa veľa hovorilo a rád by som a k tomu presne prešiel, prečo digitálny obsah je pokrytý proti dátam. Ja osobne si myslím, že zahrnutie dát v tomto obsahu je jedným z hlavných dosiahnutých výdobytkov tohto návrhu. Prvú vec, ktorú sme videli, keď sme sa pozreli na trh, sme zistili, že digitálny obsah onúkaný má prekvapivo vysoký podiel na trhu. Máme rôzne skupiny dát, ale to potvrdzuje, že napríklad v jednom, v jednej skupine 30 eh, pristupuje k antivírovým softverom, navigačným softverom, proti poskytnutiu údajov. 70 streamuje eh, podujatia no a eh, vysoké percento sleduje filmy a to všetko za poskytnutie údajov a nie za spoplatnenie. Takže je to veľmi veľký trhový podiel. A na druhej strane spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú, viac ako 80 spotrebiteľov si uvedomuje, že osobné údaje, ktorými platia, majú hospodárskú hodnotu. Takže oni vedia, že ja poskytujem niečo, čo má finančnú hodnotu. A viac ako jeden z troch spotrebiteľov, 36%, eh, ktorí pristupujú k digitálnym obsahom za údaje a dáta, zažívajú problémy. No a dôvod je, alebo dôvodenie, prečo by títo spotrebitelia eh, nemali mať rovnaké práva ako spotrebitelia, ktorí platia peniazmi. A predstavte si, stiahnete si pesničku za 0,99 eur a nikto nebude spochybňovať, že máte práva ak tá pesnička nefunguje. Podľa štúdie OECD už v roku 2002 váš dátum narodenia mal hodnotu 2 doláre. Takže prečo by spotrebiteľi, ktorí platia e, za osobnými údajmi ako e-mailovou adresou, poštovou adresou, pohľavím a tak ďalej, by nemali mať vôbec žiadne práva alebo menšie práva v porovnaní s tými, ktorí platia peniazmi. Ale je tu ešte jeden dodatočný argument a to je uh, na strane dodávateľov. My chceme rovnaké podmienky, rovnaké podmienky, pretože chceme technologickú neutralitu a byť pripravení do budúcnosti. No a kategórie digitálnych obsahov a rôzne distribučné kanály sú čoraz viac nejasné. My chceme sa vyhnúť tomu, aby na hodný dizajn produktu, alebo, e, za, alebo pomocou dobrej voľby distribučného kanála a sa dáme vyhnúť problémom a budú konkurenčné a výhody a nevýhody pre dodávateľov, niektorých a nie pre iných. Takže to v skratke e, bolo hospodárske a právne odôvodnenie návrhu. A teraz pár slov k samotnému návrhu. Poprvé, je veľmi dôležité e, povedať, že toto je zacielená smernica plne harmonizovaná. Takže je to takáto smernica, to znamená, že vytvárame možnosť pre jedny pravidlá, jednu skupinu pravidel, na základe ktorých spotrebitelia budú predávať svoje údaje a na druhej strane je to zacielené, je to pro, eh, prístup zameraný na problémy. My sa zameriavame na to, čo sú problémy a zameriavame sa len na tie a riešime len tie problémy. No a preto tento návrh má len približne 20 zásadných článkov, čo je výrazný rozdiel v porovnaní s inými zákonmi, o ktorých sme hovorili aj na tomto výbore, ktoré majú 180 a viac článkov. No a ďalej sme sa poučili z minulosti. Nezvonili sme si dobrovoľný prístup, chceme ísť tradičným prístupom harmonizácie a zameriavame sa na problémy. A na záver navrhujeme smernicu. Smernicu a nie nariadenie a to členským štátom dáva možnosť prispôsobiť tieto pravidlá ich zmluvným právam. Uvediem príklad, my nehovoríme, aká je povaha zmluvy. Čiže členské štáty stále majú, môžu povedať, toto je uh, predajná zmluva, zmluva poskytnutí služieb alebo prenajme, ale dáva to práva spotrebiteľom. Tieto pra- e, členské štáty môžu tieto pravidlá zaintegrovať do svojich národných zákonov a tým sa nevytvoria e, problémy v ich národných pra- zmluvných právach. Je to rozsah, prvý klaster, ktorý harmonizujeme my a máme veľmi širokú definíciu digitálnych obsahov. Ja už som vysvetlil prečo. Chceme byť technologicky neutrálni a pripravení na budúcnosť. Chceme rovnaké podmienky a nechceme diskrimináciu podľa kategórie digitálneho obsahu alebo dis- distribučných kanálov. Takže e, my sa zaoberáme veľmi širokým nosom digitálnych obsahov, obsahov poskytovaných na hmatateľných médiách, napríklad hudba na CD alebo e, film na DVD. Týka sa to aj softvéru, ktorý sa dá stiahnuť, napríklad e, nejaký kancelársky program, Office, alebo tý, ho, hovoríme tiež o obsahoch, ktoré sa dajú streamovať, vysielať na internete, napríklad filmy, hudba, prístup eh, tiež eh, k softvéru, a tiež a eh, hovoríme o službách, napríklad keď uložíte svoje fotky na cloude alebo keď používate sociálne médiá. Takže je to veľmi široký rozsah pôsobnosti na to, aby sme vytvorili rovnaké podmienky preto, čo je našim cieľom. No a špecificky digitálnym obsahom za údaje. Ja som povedal, aký je dôvod nášho rozhodnutia, ale je dôležité e, zdôrazniť, že nechceme regulovať celý internet. Takže netvrdíme, že vždy, keď kliknete na Google alebo YouTube, tak e, spadáte do rozsahu pôsobnosti smernice. E, prijali sme pragmatické hľadisko, Robíme to z hľadiska priemerného spotrebiteľa. Ako som už povedal, spotrebitelia si uvedomujú, že niečo odovzdávajú, ale neuvedomujú si, že aj sa zhromažďujú aj metaúdaje alebo IP adresa a preto a toto je vec, ktorá sa nebude regulovať, alebo keď spotrebiteľ musí sledovať reklamu alebo vstúpiť na nejakú a, stránku, to sú tiež veci, ktoré neregulujeme, takže skutočne sa sústredíme na niektoré konkrétne veci No a hovoríme len o údajoch, ktoré sú nevyhnutné na výkon a realizáciu zmluvy a nie na tie, ktoré musia sa zhromažďovať, pretože e, sa tieto právne požadované alebo tie, ktoré sa musia e, zhromažďovať na poskytnutie služby. Napríklad, keď si skúpite navigáciu, navigačnú aplikáciu, tak je normálne, že navigácia potrebuje vedieť, akú máte polohu pretože inak nemôže, nemôže fungovať. Takže tieto údaje e, nespadajú do rozsahu pôsobnosti, aké žiadate len o tieto údaje, tak ne, nespadáte do rozsahu pôsobnosti smernice. A ďalší klaster je test konformity. My používame e, čiastočne nový prístup a to je, že dávame prioritu subjektívnym kritériám e, tomu, čo je, alebo teda počíta sa to, čo je v zmluve uvedené pretože nechceme konflikt s právami duševného vlastníctva. My nechceme, aby sa dodávateľe dostali do situácie, kde zmluvný reťazec má isté, má isté obmedzenia kvôli držiteľovi práv, ale právo a zákon požaduje, aby poskytu, zákon nemôže poskytovať niečo, požadovať, aby poskytoval niečo, na čo nemá práva. No a my preto sa sústredíme na to, čo je v zmluve. Ale keď analizujeme mnohé zmluvy, tak niektoré nie sú úplne jasné, pretože hovoria, že dodávateľ sa vynasnaží vynasnaží maximálne úsilie poskytnúť najlepšiu kvalitu, ale nestanovuje sa tu presne a my chceme stanoviť objektívne kritériá. No a ďalej, spotrebiteľovi dávame isté práva, držíme úroveň e, zmluvy o predajoch, e, alebo smernici o predajoch, e, zohľadňujú sa špecifikácia, špecificita mluvy. Len by som chcel povedať ešte na záver, že ďalší klaster, ktorý sme harmonizovali, to sú modality o tom, ako e, sa dajú vykonávať, udržiavať tieto práva. Je tu najdôležitejšie je to dôkazné bremeno a keď hovoríme o ďalších právach, tak keď zmluva bude upravená po e, uzavretí zmluve, zmluvy a e, právo vypovedať dlhodobú zmluvu a e, zvýšenie konkurencie na trhu. My sa sústredíme len na tie body, ktoré sú dôležité, len na tie kľúčové problémy a preto na diskusiu predkladáme tých zhruba 20 článkov, ktoré na jednej strane vytvárajú rovnaké podmienky pre všetkých a možnosť pre podniky, aby mali prístup na väčšie trhy a boli konkurencieschopnejšie a po druhé e, väčšia dôvera pre spotrebiteľov, pretože oni budú vedieť, že keď nakupujú v inej krajine, tak majú e, svoje práva a k dispozícii vysokú mieru ochrany spotrebiteľa. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Štadmajer, za váš úvod. No a teraz je čas vypočuť si e, spoluspravodajcov Najskôr by som rád dal slovo pánu Fosovi, spoluspravodajcovi z výboru Júri. Axel na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Staudenmajerovi. Pokiaľ ide o ciele, ktoré chceme dosiahnuť, ja, vám, ja s vami plne súhlasím. Myslím si, že je dobré, že tu hovoríme o plnej harmonizácii pretože v dátovej oblasti neexistujú hranice, takže odlišné štandardy v členských štátoch by sme mali e, sa snažiť odstraňovať. A som aj za to, aby sme vyvážili, vytvorili vyvážené práva medzi jednotlivými stranami zmluv, čiže e, spotrebiteľov nemôžeme oslabovať, ale nemôžu mať ani príliš veľké výhody. Mám jednu otázku ako to bude so zmluvnou slobodou, do akej miery bude to, čo tu vytvárame, dlhodobo záväzné. Do akej miery budú mať slobodu ustanovenia zmluvy. No a potom, pokiaľ ide o digitálny vnútorný trh, ochrana údajov, hmotné statky, e, návrh e, o online obchode a o diaľkovom predaji. Tu musíme nájsť e, konsenzus a všetky tieto veci musia stať na spoločných základoch. No a výraz spotrebitelia v tejto súvislosti môže byť aj zavádzajúci, pretože sa vždy jedná o zmluvno-právne úpravy a keď hovoríme napríklad o prenájme, nákupe, predaji, e, v národnom práve každého štátu sa potom nepoužíva už pojem spotrebiteľ, ale skôr kupujúci, predávajúci, poskytovateľ služby, e, príjimateľ služby a tak ďalej. Takže neviem, či ten pojem spotrebiteľ tu naozaj k niečomu vedie. Ja som za to, aby toto celé bolo orientované aj do budúcnosti. Článok 2, tam, kde sa definujú digitálne obsahy, um, dáta a služby. Tam je jedna definícia, ale pri službe tam vlastne poskytujem najprv pracovný výkon a ten by sme možno mali odlíšiť, nejako ohraničiť o, od dát oproti dátam. Článok 3 rozsah pôsobnosti. Mám otázku, ak som to správne pochopil, má sa to vzťahovať iba na vzťahy B2C, business to customer, ale ja si kladiem otázku, keď je nejaký malý živnostník, remeselník, ehm, ktorý mm, koná iba ako jedna osoba. Ako je to zosúladené s ním, aké tu má práva. No a bod 1. Um, tam sa hovorí o osobných údajoch a iných údajoch. To by sme mohli mať problém so základným nariadením o ochrane údajov. No a potom posledný bod článok 9 odsek 2, obratenie dôkazného bremena spra- spra- spotrebiteľ má zodpovednosť, keď sa rozhodne pre kúpu konkrétneho produktu, musí byť zodpovedný za to, že ten produkt je mm, použiteľný v jeho technickom prostredí. Ja si ale kladiem otázku takisto, či e, poskytovateľ e, v tom konečnom štádiu nemôže byť zodpovedný takisto. Čiže aký bude ten vzťah medzi tým predávajúcim a kupujúcim, ako vyvážené budú tie vzťahy medzi nimi, či tam neobrátime to dôkazné bremeno. To je iba tak narýchlo tie moje prvé pripomienky. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Gebhardt. Tri minúty, nech sa páči. Ďakujem za prezentáciu, ďakujem aj Európskej komisii za to, že poprosím vás, vypnite si mikrofón, pán predseda, hovorí pani Gebhardt. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne komisii za to, že rešpektovala to, čo sme diskutovali v poslednom volebnom období. Ten dobrovoľný systém viedol vlastne k tomu, že sme neurobili vôbec pokrok, nikam sa to nepohlo a to teraz vlastne uh, bolo odložené na vedľajšiu koleja. to, to nás veľmi teší. Ďakujeme aj za návrh komisie, ktorý má naozaj vysokú úroveň. Je tu pár vecí, ktoré musím ale spochybniť, respektíve položiť k ním otázky, lebo im nerozumiem. Rozsah pôsobnosti poprvé. Uh, oddelenie digitálnych obsahov a hnutelných vecí nie je tam veľmi presvedčivé. Keď si pozriem túto správu a správu pána Arimosa, tak vidíme, že sú tu miesta, ktoré sa môžu prekrývať alebo sa prekrývajú. A potom sú tu šedé zóny, pri ktorých nevieme, ktorá, ktorý obchod sa realizuje online alebo ktorá služba je online a čo je e, hmotný tovar. Keď sa pozrieme napríklad na internet vecí, Internet of Things, nerozumiem tomu, ako tam budeme rozlišovať. Napríklad tie inteligentné auta, tie nefungujú bez softveru, ale zároveň auto nie je software, takže čo to potom je? No a ďalšia vec, e, produkty z 3D tlačiarní. Je to služba, alebo je to služba e, podľa legislatívy o digitálnych obsahoch, alebo to patrí do tej druhej kategórie. Toto sú teda veci, ktoré sa musia ešte dopresniť. E, druhá vec, zmluvnosť dodávok aby sa skonštatoval nedostatok, tak sú smerodajné e, v prvom rade zmluvné ustanovenia. To je trošku e, problematické, pretože tie môžu byť veľmi odlišné. A ja sa pýtam, kde je tu tá harmonizačná myšlienka, harmonizačný cieľ, keď e, základné predpoklady pre spotrebiteľov sú odlišné. No a ten problém, ako oprávnené záujmy spotrebiteľa mm, tu nehrajú úlohu, ale v iných zmluvách um, zvyčajne hrajú úlohu. Čiže to sú veci, ktoré naozaj musíme ešte overiť. Teraz stupeň harmonizácie. Ja som v zásade za plnú harmonizáciu, ale všetko závisí v konečnom dôsledku od obsahu. A keď, sa, keď uh, počúvam, čo povedal kolega Foss napríklad, E, obrátenie dôkazného bremena. Mm, on to spochybňuje to, čo navrhuje komisia. Ja ale ako protireakciu na to môžem navrhnúť plnú harmonizáciu. Je mi ľúto, ale mám tu naozaj veľmi veľa e, konkrétnych otázok a čím skôr si s Európskou komisiou vyjasníme tieto otázky, tým rýchlejšie budeme pracovať. Ale to je zatiaľ všetko, teraz to ukončím na teraz, lebo už som položila veľa dôležitých otázok. V našich podkladoch sa teraz hovorí, že komisia odpovie na otázky spravodajcu, ale ak to vyhovuje poslancom, necháme ich, aby položili svoje otázky. Máme tu veľmi dlhý rečnícky zoznam a potom to môžeme zhrnúť a odpovedať naraz. Všetci súhlasia? Eva Paunová v rámci prvého kola tieňových spravodajcov nie je tu. Viržiny? Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať komisii za návrh. Je v ňom veľa pokroku, hlavne pre európskych spotrebiteľov. Zaplňa právne vákum, pretože sú tam prvky ochrany spotrebiteľov aj v digitálnom svete. Sú tam e, aj uzavreté kontrakty, takže aj poskytovanie služieb a ďalšie prvky, ale napriek pozitívnym bodom treba upozorniť na niektoré nedostatky, E, všeobecnú koherentnosť pre spotrebiteľské právo, pre záruku koherentnosti medzi úrovňou ochrany pre, e, pre jednotlivé e, linky. Samozrejme potreba kompatibilita so smernicou ochrany ochrane osobných údajov, potreba zberu e, údajov tak, ako je to v tejto smernici ako sa to porovnáva s týmto textom. A potom isté body treba vylepšiť. Predovšetkým pojem interoperability, tak ako je zadefinovaný e, vnáša skôr e, Mm, kompatibilitu a nie interoperabilitu, čo nie je to isté. A pokiaľ ide o rámec aplikácie, aj tam by bolo treba e, viacej upresniť, kedy ide o digitálny účet a kedy ide o iný nosič. Sú e, pozitívne pokryté aj zmluvy a kontrakty, ktoré sú zavreté, ale mali by sme aj začleniť zmlu- uzavreté zmluvy s pasívnym aktérom údajov, pretože v súčasnosti je viacero situácií a možností. A pokiaľ ide o kritéria konformity a očakávania spotrebiteľov, v podmienkach Predajca má možnosť zadefinovať, ako chápať tie kritéria konformity a mali by sme ale začleniť aj legitimné očakávania spotrebiteľov, ale samozrejme to závisí od Európskeho parlamentu, aby sa snažil maximálne vylepšiť tento návrh. Prosím, držte sa minúty a pol, budeme merať čas, je tu veľa poslancov. Teraz zostavujeme zoznam rečníkov, tých, ktorí nie sú tieňoví spravodajcovia. Zadana Daltona sa vyjadrí Lynn van Boyle. Ja sa... Uh, Anneli van Bosuit, uh, v mene Dana. Vítame návrh komisie, ale myslím si, že spotrebitelia potrebujú jasný súbor práv, keď kupujú digitálny e, obsah od členských štátov v rámci EÚ. To by malo dať dôveru v európsky trh a to pomôže aj občanom. Má tu štyri požiadavky. Rovnakú úroveň ochrany pre spotrebiteľov pri kúpe digitálneho obsahu online alebo offline. Po druhé, väčšia jasnosť Eh, práv spotrebitelia, keď eh, spotrebitelia nakupujú nehmotné tovary, eh, po, po štvrté regulačnú istotu pred, pred kvôli prepracovaniu spotrebiteľského aký tento rok. A ďalšia vec, tieto pravidlá by sa nemali zamieňať s ochranou údajov. To bude riešené vo Všeobecnej smernici o ochrane údajov a v nariadení. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, obáva sa monetizácie dát. Kto to využije? Niektoré členské štáty sa e, to preskúmali a rozhodli sa neprijať legislatívu spravodajca sa pýta takisto, čo je digitálny obsah a čo nie je digitálny obsah. A potom existuje povinnosť vymazať e, dáta v prípade ukončenia e, zmluvy e, s takými dodávateľmi ako Twitter alebo TripAdvisor. Ďakujem. Ďakujem. Mm, boli sme práve dve hodiny na vypočutí. Chceme sa poďakovať komisii za účasť. Myslím, že sme urobili naozaj veľký pokrok. Všetci sme zainteresované strany. A aj veľa developerov potrebuje ochranu. Ja podporujem ambíciu vytvoriť digitálny jednotný trh. To nesmieme strácať zo zreteľa. Cieľom je digitálny jednotný trh Um, modernizácia, harmonizácia zmluvných pravidiel, to je kľúč k tomuto všetkému, ale ehm, Potrebujeme jasné pravidlá a právnu istotu pre spotrebiteľov aj o podniky a podniky, ktoré vyvíjajú digitálny obsah. A protislužba IGNA ako peniaze e, dnes určite vytvára neistotu. Takisto potrebujeme si objasniť, ako to bude s opravnými prostriedkami. Ako to budeme riešiť, najmä keď hovoríme o zmluvách, v rámci ktorých digitálny obsah sa poskytuje za protislužbu inú ako peniaze, napríklad za protislužbu vo forme dát. Ja predložím pozmeňovacie návrhy, pretože je dôležité zvýšiť dôveru spotrebiteľov, tak aby viac ľudí nakupovali na internete. Zatiaľ je to málo ľudí, ktorí nakupujú na internete. Ale na druhej strane nemôžeme e, zaviesť prílišnú reguláciu. Musíme inovovať. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste dodržali čas. Jean-Marie Kavara, posledný rečník v tomto kole. Merci, madame et monsieur. Le... Ďakujem, mm, dáma, pani a pán predsedajúci. Už sme tri hodiny strávili s predstaviteľom komisie rôznych asociácií, aby sme videli, aký je tento text a jeho mm, rovnováhu. EP bude dohliadať na rovnováhu tohto textu predovšetkým v prospech spotrebiteľov ako traktantov, nielen používateľov služieb a tiež budeme venovať pozornosť ochrane osobných údajov, aby nedošlo k jasnému porušovaniu či zneužívanie v prípade používateľov a dodávateľov a treba sledovať veľmi pozorne, ako bude možné e, prerušiť dlhodobé kontrakty, ale v každom prípade by som poďakoval komisii za text, ktorý sa už e, blíži. Nie úplne tam, ale blíži sa k dobrej rovnováhe. To je všetko z mojej strany. Thank you very much. Uh, the next one... Ďakujem. Denis de Jong ako ďalší rečník? Not here. Nie je tu. Pán Maštálka. Not present. Ten tu takisto nie je. Julia Reda. Ďakujem. Zelení sa takisto domnievajú, že ten návrh prichádza v správnom čase, už sme ho dlho potrebovali. Budem sa sústrediť iba na problematické veci hranica medzi týmito dvoma návrhmi. Ja mám e, smartfón, vy pravdepodobne tiež a pýtam sa, či je to digitálny obsah na nejakom nosiči alebo je to hmotný tovar. Myslím si, že keď to zaradíme do jednej kategórie alebo do druhej, vždy bude problém. Ak to bude digitálny obsah, tak čo budeme robiť, keď sa gombik na smartfóne pokazí na druhej strane? Ak smartfón eh, ako telefón funguje vynikajúco, ale je pokazený software, tak čo potom, keď to zaradíme do tej druhej kategórie? Takže potrebujeme úvodné ustanovenie, ktoré eh, by hovorilo, že software je iba nejako eh, podriadený, ale možno by bolo lepšie, keby sme mali e, dva návrhy. E, jeden pre software, pre digitálny obsah, tam by bol software, a druhý pre hmotné produkty a tam e, by boli zaradené smartfóny. Niektoré definície, napríklad cloudové služby, to sú služby. Ale to nejako navádza na členské štáty, aby všetok obsah riešili ako e, služby, ale ja si myslím, že e, digitálny obsah by nemal spadať do služieb, ale do nejakého samostatného režimu pre digitálny obsah. To by bol režim alebo kategória sui generis pre obsah. Ďakujem teraz Marko Zulo. Je tu? Nie? Svieti mi do očí slnko a nevidím na nikoho. Pán Zula. Zulo. Ringrazio, ma passo. Qui malo ne prosimo slovo. Uh, uh, then uh, eh, Mrs. Ferrara. Pani Ferrara? Nie, nie je prítomná. Takže prejdeme na zoznam ostatných členov, ktorí žiadali o slovo Kaja Kalas, Maria Grappini a ja. Ešte niekto? Nie, Kaja? Ďakujem. Ja sa e, obmedzím iba na jednu tému, aby sme ušetrili čas a ide tu o dáta. Pokiaľ ide o ukončenie zmluvy, pri ukončení zmluvy spotrebiteľ musí mať možnosť získať späť svoje dáta. Áno, ja s tým súhlasím, ale zatiaľ v návrhu komisie je to vágne naformulované, pretože sa tu hovorí o obsahu. To môže byť obsah, ktorý generoval používateľ, ale aj e, to môžu byť aj osobné údaje alebo iné údaje. Ale spotrebiteľ potrebuje e, najmä získať späť svoje fotografie z cloudu. Ale myslím si, že spotrebiteľ nepotrebuje také dáta ako e, koľkokrát e, sa mu nepodarilo prejsť do vyššieho levelu v počítačovej hre. No a pokiaľ ide o e, zákony o ochrane údajov, spoločnosti musia anonymizovať údaje. Ak nepovieme špecificky, ktoré údaje môžu získať späť a čo spoločnosti musia anonymizovať, tak potom sa dostaneme do konfliktu s režimom ochrany údajov um, nebudeme vedieť, čo spoločnosti majú robiť. Čo si o tom komisia myslí? Ďalšia pripomienka sa týka platform a faktu, že niektoré spoločnosti majú niektoré dáta a platformy majú iné dáta, napríklad platobné údaje. A ako toto bude riešiť smernica. Ďakujem. Maria Grapini. um, ehm, Ďakujem pekne. Na úvod by som rada poďakovala Európskej komisie, že uvažovala a, a s tým a predložila tento návrh smernice. Ako sme si mohli vypočuť podľa vystúpení kolegov, Súhlasím s tým, že treba postupovať rovnako, ako oni povedali. Treba objasniť niektoré termíny a koncepty v smernici. Veľ, treba veľmi dobre zadefinovať rámec aplikácie. A tiež si myslím, že aj keď ide o smernicu a nie o nariadenie, potrebujeme veľmi dobre zadefinované pravidlá a rovnaké pre všetky členské štáty keď budú eh, eh, členské štáty transponovať túto smernicu do svojej legislatívy. Nič sa nám nepodarí, ak každá členská eh, krajina bude mať rôzne kontrakty a rôzne definície v týchto zmluvách. Potrebujeme jednotný, harmonizovaný prístup pre E, zmluvy a podmienky online a offline. Tieto koncepty treba veľmi jasne zadefinovať doteraz, až také jasné nie sú. Ďakujem pekne, ja mám pár veľmi špecifických otázok. V článku 3.2, čo myslíte slovami any other data, akékoľvek iné dáta, e, čo ty myslíme? V článku 5.2 sa hovorí o dodávaní, okamžité dodávaní obsahu, ale to je často mimo kontroly osoby, od ktorej kupujeme, sa kupuje obsah, ako funguje tá dodávka, e, myslíte skutočne okamžite alebo rýchlo. No a v článku 6 hovorí sa o tom, že obsah potrebuje kvalitu, kvantitu, e, trvanlivosť alebo trvanie a tak ďalej zamysleli si sa týmito slovami eh, vo vyhodnotení dopadov. Zdá sa, že sú veľmi špecifické a my nemôžeme eh, len sa kopírovať to, eh, na čo sme zvyknutí pri hmatateľných alebo hmotných hmotných predmetoch na toto a ďalej v článku 13. Dodávka údajov. Myslíte, že dodávanie dodávateľia musia vracať údaje od prvého kliku? A čo myslíte údajmi, ktoré sú produkované dodaním údajov, to znamená akékoľvek údaje vytvorené zdrojovým kódom, to by možno znamenáte, že musíte o zverejniť svoj zdrojový kód a to môže mať veľa dopadov na konkurencieschopnosť. Myslíte, že skutočne musia sledovať každý jeden byte, každý klik údajov, pretože to nie je úplne jasné a mohlo by to byť veľkou výzvou a záťažou pre niektorých dodávateľov a veľká otázka, ako to bude súvisieť s nariadením o ochrane údajov a CRD. Ďakujem pekne. A... Ďakujem pekne, ja mám stručnú otázku je veľa prípadov a precedensov z minulosti o rozlišovaní medzi službami a tovarmi v cezhraničných situáciách. Ja by som sa chcel spýtať komisie, či sa, ste sa zaoberali týmito prípadmi a či sa zdá, že by to bolo vhodné pri rozlišovaní týchto dvoch oblastí. Ďakujem pekne. No a chápem, tak to, je, to boli všetky otázky, takže dáme slovo komisii na to, aby zareagovali. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. To bolo veľmi veľa otázok. Ja sa budem snažiť zodpovedať na všetky otázky a ak by som na niečo zabudol, tak vopred sa ospravedlňujem. Začnem tými otázkami, ktorý, ktoré položili viacerí poslanci, pretože tie sú jednoznačne otázky, ktoré sú mimoriadne dôležité. Skôr otázka o vzťahu medzi online a offline návrhu online predajú tovarov a ďalej vzťah GDPR a po tretie vzťah k smernici o ochrane alebo teda ochrane práv spotrebiteľa. Takže poprvé vzťah s návrhom o online predaji tovarov. Dôležité je, že v rámci verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili minulý rok, sme zistili, že jedna dôležitá vec ktorá, ktorú povedal, povedala väčšina respondentov, že keď predložíme na, nariadenie k digitálnom obsahu, malo by to byť čo najviac zosúladené s existujúcim predajným právom. A to je smernica z roku 99. Myslíme, že to bolo veľmi dobrý bod. Snažili sme sa to urobiť tak, eh, samozrejme, okrem tých prípadov, eh, kde je špecificita digitálneho obsahu a snažili sme sa maximálne na základe smernice o predaji, takže napríklad tá náhrady majú rovnakú hierarchiu ako v smernici o predaji, ale je tu špecifikum, pretože rozdiel medzi nahradením a finančnou, finančným odškodnením nemá zmysel, pretože v každom prípade pri softveri dostanete náhradu, náhradný tovar. Po druhé, vzťah z GDPR, naredenie, všeobecné naredenie o ochrane údajov. No a dôležité je povedať, že oba akty sa musia uplatňovať a my chceme, aby sa uplatňovali oba akty, pretože sú z rôzneho uh, uhla. Eh, GDPR je z hľadiska základných práv, ochrany súkromia a snaží sa vyvážiť pri kontraktoch. No a myšlienka je, že či či bolo prislúbené, za, za, za, e, zaplatili, či za to by nebala byť istá náhrada, čiže to sú rôzne pohľady, ale treba, aby sa aplikovali. A sa musíme snažiť, aby, aby boli uplatňované a boli konzistentné. No, hovoríme o povedaní zmluvy. My chceme zaistiť, aby sa oba akty uplatňovali, aby to nedalo dodatočná záťaž na dodávateľa. A ďalší dôležitý bod je, že keď osobné údaje boli postúpené a tento návrh povie, že dodávateľ by E, nemá využívať údaje, iné údaje. A to znenie je iné, pretože nie je to len o osobných údajoch, ale aj o ostatných údajoch. No a druhá vec, e, v úvodnom ustanovení musíme zaistiť, že keď dodávateľ spravil to, čo mal urobiť e, podľa GDPR, čiže vymazať alebo anonymizovať údaj tiež je čistý na zdrane zmluvného práva. No a posledná vec, čo sa týka koherentnosti so CRD, smernicou o spotrebiteľských právach. Dôležité je, že je tu veľmi veľká konzistentnosť, pretože oba akty sa uplatňujú doplňujúco. CRDPS sa týka eh, spotrebiteľských obsahov a tým sa týka aj takmer všetkých eh, zmluv, ktoré sú súčasťou tohto návrhu. Jediný rozdiel je, že služby o, o digitálnom obsahu, poskytujú, ktoré sa poskytujú za údaje. A to je jeden z dvoch vecí, jedna z dvoch vecí, ktorou sa budeme zaoberať pri revízii CRD. Nechceme meniť CRD, keď sme predkladali tento návrh, pretože CRD je z roku 2011, implementovaná v roku 2014. Je to príliš nové na to, aby sa to už menilo. A preto sme chceli revíziu, ktorá začne roku 2016. Počkáme si na to. A to je skúsenosť aplikáciou smernice, ale v rámci tohto to skontrolujeme na tento bod. A ďalej je tu druhý špecifický bod a to je definícia digitálneho obsahu. Umedzuje sa viac menej na tradičný predajný návrh. Ale výsledok a rozdiel vo výsledku je veľmi malý. Sú to len tri malé a, rozdiely a predzmluvné informácie. A ďalší, to sú skutočne veľmi malé body, a, ktoré môžeme vyriešiť v rámci revízie CRT. A druhý klaster otázok sa týka toho, ako sa pripraviť na budúcnosť, prečo uplatňujeme alebo čo uplatňujeme na tých dvoch hraniciach návrhu. Prvá vec, to spomínali viacerí, viacerí oslanci, a to je software. Pani Gebhardt hovorila o prípade inteligentných aut. Ale existuje veľa príkladov. Pozrieme sa na práčky, ktoré tiež majú software zabudovaný. Máme na výber. Môžeme napríklad pravidla pre digitálne obsahy, eh, online predaj eh, tovarov, alebo eh, sme sa a pani Reda hovorila, prečo neuplatňovať eh, takýto hybrid. No my sme nechceli uplatniť hybrid, pretože my sme si predstavili, v akej situácii je bežný spotrebiteľ. A uplatniť hybridné pravidlá je vlastne pravidlo pre eh, právnika, ale vysvetlíme bežnému spotrebiteľovi, že má rôzne práva na jeho práčku, ktorá nefunguje zohľadom to, či nefunguje software v tej práčke, alebo nejaká súčiastka. A to sa nedá vysvetliť a lajkom. Takže treba mať jasné riešenie. No a preto e, sme dospeli k riešeniu, hovoríme, že máme na výber medzi tými hmatateľnými, hmotnými tovarmi alebo pravidlami pre digitálny obsah. No a e, kritérium, ktoré je pripravené na budúcnosť, je dve podmienky. Poprvé, digitálny obsah je súčasť, neoddeliteľnou súčasťou tovaru. Teda ten príklad e, práčky. Software je neoddeliteľnou súčasťou práčky, no a, e, fungovanie je e, podriadené alebo spôsobuje, má vplyv na hlavnú funkciu, funkciu, funkciu výrobku. No a teraz inteligentné automobily. Ja pred pár mesiacmi som prvýkrát mohol, uh, videl, išiel v aute Tesla. No je tam veľmi veľa softvéru, ale ten softver slúži na to, aby som sa dostal z miesta A do miesta B. V príjemnom prostredí. Možno v budúcnosti účel auta bude kancelária na kolesách možno. Alebo nejaký relaxačný nástroj. A to bude iné, ale momentálne si myslíme, že poprvé naše rozlišenie je pripravené na budúcnosť a rozlišenie, kde sme dnes, a výsledok, že sa, ktorý sa uplatňuje na tovary a o 10-15 rokov, tak sa dospeje k výsledku, že sa budú aplikovať pravidla o digitálnych obsahoch. Ale to roz, rozlišovanie funguje a je pragmatické z hľadiska bežného spotrebiteľa. A druhý prípad, extrémny, Ďalej je tu digitálny, no, digitálny obsah na hmotnom, hmotnom médiu. To je napríklad CD alebo DVD. A opätovne, máme tri rôzne myšlienky alebo uh, možnosti. Bude to digitálny obsah, bude to, sú to hmatateľné pravidla alebo urobíme rozlíšenie. Uh, opätovne, rozlíšenie by bolo e, jasným riešením pre právnikov z rovnakých dôvodov, ako som objasnil pred chvíľou, sme to neurobili to prvý návrh na riešenie, ale to sa nedá vysvetliť bežnému spotrebiteľovi. A ďalej to bola otázka, či aplikujeme digitálny obsah alebo tovary. No a tu sme pozreli na to, aká je hospodárska a ekonomická hodnota, a ktorí nám povedali, že plasty, hodnota toho je takmer nula čo je tam pridaná hodnota, to je digitálny obsah. Takže sme povedali, budeme aplikovať práva pre digitálne obsahy, pretože toto je reálna hodnota toho celku digitálneho obsahu a nie toho tovaru. A opäť si myslíme, že to niečo to rozumné. A keď s DVD-čkom prídem naspäť do obchodu, jedno, či nefunguje software, alebo je poškrábaný plast, tak chcem vidieť ten film. No a potom digitálne obsahy a pravidlá sú rozumným riešením. A ďalej otázka, čo položila pani Gebhard, vy ste hovorili o 3D tlači, to je veľmi dôležitá téma, ktorú sme sa zaobrali len čiastočne. Pritom máte digitálny súbor. A ak to bude chybné, tak to spadá do smernice. Ale čím sa nezaoberáme, keď vy doma na svojej 3D tlačiarni niečo vytlačíte na základe digitálnej ideálneho súboru a toto je chybný, chybný výsledok a s ním urobíte nejak, nejakú škodu, spôsobíte. Zatiaľ vieme o tom veľmi málo, je to veľmi dôležitá vec, ktorou sa treba zaoberať, ale tu sme to nechceli upravovať, pretože o tom vieme jednoducho príliš málo. A ďalej zaznelo viacej otázok, ktoré eh, sa týkali špecifických ustanovení. No a ospravedlňujem sa za to poradie. Eh, ako pôjde najskôr, no zodpoviem otázku pani Ford. Čo sú eh, všetky ostatné údaje? Osobné údaje, to je jasné. My uplatňujeme definíciu osobných údajov, to je všetko, čo súvisí, súvisí s vami a s jednotlivcom. To sú osobné údaje. Všetky ostatné údaje, to je všetko ostatné. Všetko, čo nie je spojené s jednotlivcov. A ďalej otázka, prečo okamžite, okamžite na tie, to, tá, to dodanie CRD hovorí o dobe, dodacej lehote 30 dní. To pre digitálne obsahy nedáva zmysel, pretože digitálne obsahy sa dajú doručiť okamžite cez internet, online, je to tam hneď. Nepotrebujete nákladné auto, aby to uviezlo. Ale v istých prípadoch dodávateľ vie dopredu, že bude potrebovať viac času. My keď sme boli na vypočutí s poslancami ALDE, ja keď si kúpim najnovšie CD Adele a zatiaľ nevyšlo, alebo pesničku, ale zatiaľ to nevyšlo, ale kúpim si to vopred, tak dodávateľ vie, že zatiaľ mi to nemôže dodať, ale urobí to napríklad o mesiac. A preto článok 5.2 hovorí, že pokiaľ to nebude dohodnuté inak. Takže dodávateľ má možnosť povedať, v tomto prípade e, treba, predpokladáte, nejaký odklad a to sa dá urobiť pomocou smernice. No a tým môžem odpovedať na otázku pána Fossa. Pán Fossa, ste sa pýtali, kde je zmluvná sloboda. Takže poprvé, v všeobecnosti je to tak, že podľa článku 19 všetky ustanovenia smernice sú záväzné právo. A nedá sa odstúpiť v neprospech spotrebiteľa. Sú dva druhy výnimok. Jedna je uvedenie na článku 19 dne. Hneď, to je to som povedal, to je to článok 5, odsek 2 a ďalej je to článok 6, bodka 4. Ale ešte sú druhé, druhá kategória výnimek, a to sú prípady, keď spotrebiteľ si všimne chybu, on vie, že je tam nejaký nedostatok, pozná svoje pravidlá a ale potom sa obráti na dodávateľa a potom musia mať obaja možnosť dohodnúť sa. A to už je v smernici o tovaroch a to sme do toho uviedli s rovnakým, s rovnakým odôvodnením. Ďalej otázka pani Ford o špecifických termínoch 6, v článku 6.1a vy hovoríte, že nemôžeme e, to skopírovať z pravidel e, predají, s tým súhlasíme. A to sme neurobili, pretože hovoríme o špecifických bodoch, ktoré sme našli, ktoré sme zistili, keď sme si prečítali množstvo zmluv, my zistili, že to sú najčastejšie kategórie problémov. Funkcionalita, interoperabilita, bezpečnosť, prístup, kontinuita, a dve strany rovnaké mince. Takže toto sú hlavné problémy a preto sme ich konkrétne zmienili, že keď majú spotrebitelia problém s digitálnymi obsahmi. Ďalej otázka, či dodávateľ musí vrátiť všetky údaje. V súlade s článkom 13 a tým sa dostávam k otázke ďalších poslancov, ktorí položili podobnú otázku, napríklad pani Kalas. Ja možno veľmi stručne vysvetlím štruktúru článku 13. Takže BAC rozlišujeme medzi tými údajmi, ktoré sú platené, ako podľa za výkonu A. Tu je si požadované, aby dodávateľ nepoužil to, ja som, že sme to, tie slova nepoužil, pretože sa to týka osobných údajov aj ostatných údajov, takže treba nájsť všeobecný termín, ktorý sa bude týkať oboch. Ale v úvodnom 37 hovoríme, že ak dodávateľ spraví to, čo má urobiť eh, z GDPR pre osobné údaje, eh, to znamená vymazanie alebo anonymizácia, tak urobil všetko, eh, čo mal z 13.2b a to nepoužiť. Avšak ostatné údaje, za ktoré zaplatil, musia byť alebo nemôžu byť a eh, ďalej použité. A ďalej je to rozlíšenie, čo je uvedené v bode C, a to je digitálny obsah, ktorý ste poskytli. Tak napríklad eh, mám ložisko na cloude, na ktorej sú ukladané fotografie. Rodinné fotky, môžu to byť eh, osobné údaje, alebo môže to byť eh, fotky západu slnka, alebo eh, prírody, čo nie sú osobné údaje. My sme analyzovali mnohé zmluvy a často sme našli doložky a ustanovenia, ktoré vyžadujú alebo umožňujú dodávateľom použiť tieto údaje na akýkoľvek účel chcú. Takže môžu moju fotku použiť v reklame ja možno mám zbierku e, fotiek prírody, alebo alebo no, ja mám dokonca e, zbierku fotiek e, nočných panorám európskych miest. No a keď to uložím na online úložisko, tak môžem použiť. No a odvodne tohto článku je, že spotrebiteľ, spotrebiteľovi nemôžeme brániť uplatňovať svoje práva a tým, že sa mu nevrátia údaje alebo obsahy, alebo že to a, v inom formáte, alebo že treba za to platiť, alebo dlho čakať. Takže to je odôvodnenie. And that I... A tým som odpovedal pani Kalas do určitej miery a miest Kalas, pani Kalas sa pýtala takisto aj na platformy, ktoré majú iné údaje ako platobné údaje. Prepačte, už to musím ukončiť. Nie, odpovedzte na otázku pani Kalas, ale už sa naozaj blížime ku koncu. Prepačte. Platforma, to je zložitá otázka platforma to môže byť buď sprostredkovateľ alebo dodávateľ. Keď je to dodávateľ, je pokrytý smernicou, musí dodržiavať smernicu. Ak je platforma sprostredkovateľ, tak nepodlieha smernici a nemusí e, mm, dodržiavať požiadavky, ale stále sú správcom údajov a spracovateľom údajov. Ďakujem. Ďakujem za túto odpoveď. Ale ostali otázky, ktoré e, boli nezodpovedané. Aj moje technické otázky ostali z časti nezodpovedané. My sa snažíme ale pochopiť správne e, túto záležitosť. Takže napríklad Julína otázka, či smartfón bude spadať do tejto smernice, alebo či to bude hmotný hmotný e, tovar. Mohli by ste prípadne poskytnúť písomné odpovede a ako je to do, s dodávateľmi, ktorí nám budú vrácať dáta a tak ďalej. Áno, môžeme odpovedať bilaterálne, písomne to nie je problém a všetky uh, vaše odpovede dáme do verejnej domény e, na platforme nášho výboru. Ďakujem. Teraz dám predsednícku e, stoličku opäť pánovi Svobodovi. No a ešte spoluspravodajcom chcem niečo povedať. Môžete nám povedať, ako vyzerajú alebo ako budú vyzerať ďalšie kroky a prípadne ďalší časový harmonogram. Ďakujem. Včera sme sa stretli, ja, pán Fos a sekretariaty. Ďakujem za dobrú spoluprácu. Mali sme odlišné predstavy, ale dohodli sme sa, že ešte pred letnou prestávkou chceme pracovný dokument, na základe ktorého v júli e, môžeme disku- viesť diskusiu v oboch e, výboroch. No a na september plánujeme predloženie nášho návrhu správy. 7. septembra by sme to odovzdali predkladateľom, prekladateľom, aby e, sa všetko odvíjalo rýchlo a lehota na pozmaňovacie návrhy, respektíve diskusia o návrhu by bola 29.9. a 13. oktobra by bola lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov, no a 7. a 8. novembra by sme diskutovali o pozmeňovacích návrhoch. Um, máme odlišné tradície vo výbore Júri a e, vo výbore IMKO. A v IMKU diskutujeme aj o kompromisných pozmeňovacích návrhoch, ale toto výbor Júri nerobí. Takže otázka je, ako to teraz realizujeme, pretože každý výbor má iné tradície, iné zvyky. Takže máme tu dve možnosti. Ja o tom sama nemôžem, ale rozhodnúť musia, e, o tom rozhodnúť koordinátori v IMKO. Môžeme prípadne sa toho vzdať, tohto postupu, ale predtým s tieňovými spravodajcami musíme zorganizovať spoločné zasadnutie mimo výborov. To sa tak či tak bude realizovať. No a my tým možno získame nejaký čas a 5. decembra o návrhu správy by sme mohli záverečne hlasovať. Ak to vnímam správne, mm, na tomto sme sa viac menej dohodli už v minulosti. Pán Fos teraz má ale inú predstavu, to ma prekvapuje, lebo my sme sa včera e, takto dohodli, ale myslím, že naozaj je možné e, tento rok ešte ukončiť výborové práce a potom na začiatku roku 2017 najneskôr by to mohlo ísť e, na plenárku. Pán Fos? Chcem rýchlo ešte niečo doplniť. My sme sa samozrejme dohodli na tom, že keby bolo problémov príliš veľa, alebo keby sme sa nepohli s ďalším návrhom, s druhým návrhom, ak by to neprebiehalo paralelne, tak by sme potrebovali trošku väčšiu časovú flexibilitu. To je len taký doplnok, doplňujúca poznámka. E, teraz je našim plánom, že to takto urobíme, ale v priebehu mm, práce by sa to mohlo ešte zmeniť, samozrejme. Dám opäť slovo e, pánovi Svobodovi môžeme uzavrieť e, prvú časť zasadnutia. Ďakujem, Viki, že som mohol spolupredsedať s tebou. Končím tento bod. Výborne. A teraz pristúpime k druhej polovici.